Je vous propose que nous commencions nos travaux. Navrhujem, aby sme začali, eh, aby sme začali s našou právou. Ja budem dnešné zasadnutie viesť a navrhujem, aby sme najprv prijali program. Máme tri zmeny v programe. Je to bod 5. ktorý sa týka dodatočného protokolu k dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu. Správu predloží pani Rozbach a to budeme preberať v stredu ráno ako posledný bod. Po druhé, hlasovanie k osmičke o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúre. To je odložené na budúce stretnutie, pretože nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. A nakoniec bod 14, ktorý sa týka bezpečnosti zásobovania dodávok plynu a ten sa e, presunie pred 13. Takže dojde k zmene 13. a 14. a to bude po poludní 1. decembra. Môžete s týmito zmenami schváliť, prosím, program? Nikto nie je proti. Po druhé, tlmočenie. Máte tlmočenie do všetkých jazykov okrem litovčiny, pardon, lotištiny a estončiny. A po tretie, chcem oznámiť konferenciu, ktorá sa bude konať 3. decembra v 5. ráno o 10. Alebo je to 4. ráno, prepačte, 4 ráno o 10. A to bude konferencia organizovaná pánom Pačičejom a pánom Kartným o globálnom oteplovaní a e, potravinovej politike. A je to otvorená konferencia medzi desiatou a pol jednou. Pán Leinen tam bude prítomný a ktokoľvek ďalší by sa chcel zúčastniť, je srdečne vítaný. A teraz vás chcem požiadať, aby ste prijali zápisnicu z 5. a 6. 19. oktobra a 3. až 5. novembra. Pripomienky nie, ďakujem veľmi pekne. A teraz sa dostávame k prvému dôležitému bodu dnešného popoludnia a to je výmena názorov s pánom Filipom Lovom, generálnym riaditeľom riaditeľstva, generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž bude e, sa zaoberať otázkami hospodárskej súťaži vo farmaceutickom sektore. A, takže prednášku bude mať pán generálny riaditeľ a potom budeme mať diskusiu, tak ako to zvyčajne robíme. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste ma pozvali do vášho výboru. Som veľmi rád, že môžem prevzať s vami zistenia komisie a odporúčania komisie, e, ktoré vyplývajú z našho prieskumu farmaceutického odvetvia. Ako viete, naša politika sa riadi základným cieľom zabezpečiť prístup k bezpečným a účinným, inovatívnym a dostupným liekom pre pacientov. Je to veľká výzva, Myslím si, že nová komisia oznámila, pán predseda Barroso si uvedomil túto výzvu a spojil služby z DG Enterprise a DG Sanko tak, aby sa vyrovnali s touto výzvou. My v hospodárskej súťaži prispievame k diskusii v rámci legislatívnych iniciatív komisie v oblasti farmaceutického priemyslu, ale okrem toho my ešte aj presadzujeme pravidla hospodárskej súťaži a prispievame tak dosiahnutiu cieľov komisie a politik komisie. Takže by som chcel teraz vysvetliť v prvom rade, alebo vysvetliť, o čo tu ide pre pacientov a spotrebiteľov v EÚ. Čo sú naše hlavné obavy z hľadiska súťaže a čo by sa s tým dalo urobiť, teda odporúčania? Najprv sa za, budem zaoberať tým konkurenčným vzťahom medzi firmami, ktoré vyvinuli pôvodný liek a generickými výrobcami. Ako viete, každý pacient v Európskej únie v priemere ročne minie okolo 430 eur na lieky a trend je taký, že táto, tento údaj stále rastie. Celková spotreba na lieky je zhruba 2 európskeho HDP. A e, systémy zdravotnej starostlivosti sú takmer vo všetkých členských štátoch pod tlakom. Takže tvorcovia politik v celej Európe hľadajú možnosti na úspory, aby mohli financovať zdravotníctvo a jednoducho e, sa nedá ľahko šetriť pri inovatívnych liekoch, či sú to už prílom, prielomové lieky alebo postupné zdokonalovania. Tie sú samozrejme drahšie ako e, ostatné, pretože sa musia vrátiť tie pôvodné investície e, ich objaviteľov a výrobcov. Jednoducho potrebujete získať späť investície do takéhoto rizikového podujatia. E, Takmer všetky členské štáty hľadajú aktívne možnosti úspor v oblasti generík a tieto lieky obsahujú takú istú aktívnu látku ako originálne lieky a preto sú takisto účinné a bezpečné, ale sú oveľa lacnejšie a generické lieky sa môžu začať vyrábať potom, ako tie pôvodné originálne lieky platili svoju exkluzivitu, teda keď uplynie doba patentovej ochrany. V Európe hospodárska súťaž e, práve táto možnosť slúži trom možnostiam. Znižuje cenu liekov, zvyšuje prístupnosť e, liekov, dostupnosť liekov. Napríklad tri roky po pršanie patentu dojde k zvýšeniu spotreby zvyčajne až o 60 a po tretie zachováva incentívy pre ďalšie inovácie. To znamená, že musia prichádzať nové výrobky na trh, aby mali výrobcovia vyšší osoch z nových liekov. Pozrime si teraz ceny podrobnejšie. Náš druhý prieskum zistil, že v priemere generické lieky vstupujú na trh s cenou, ktorá je o 25 nižšia, ako bola predchádzajúca cena originálneho lieku. A o dva roky sú až o 40 lacnejšie, čo predstavuje významné úspory pre národné zdravotnícke systémy. My sme sa zaoberali aj tým, že či sa dá dosiahnuť väčšia miera úspor generikami a zistili sme, že dochádza k oniskorenému vstupu generík na trh v rámci tých liekov, ktoré sme skúmali. Tam to trvalo až 8 mesiacov v tých liekoch, ktoré sme skúmali, 8 mesiacov trvali generikom, generikám e, dostať sa na trh. A to je konzervatívny odhad. 8 mesiacov sa možno zdá krátka doba, ale každá minúta zaváži. Každý deň meškania, každý deň opozdenia je veľká suma, e, ktorá súvisí s predajom, s obratom liekov. Konzervatívne odhady hovoria, v rámci tej analýzy, ktorú sme uskutočnili, že úspory z generík mohli byť až o 20 vyššie, keby bolo došlo k okamžitému vstupu na trh. Takže aké sú tie možnosti pre toto meškanie? A tu chcem povedať, že sme ne, pri našom prieskume v odvetvi nemali žiadne dopredu stanovené názory na to, že čo môže byť príčinou meškania. Avšak náš prieskum sa zameral na jeden aspekt možného meškania, opozdenia, a to bolo správanie firiem. A zaoberali sme sa tým, že do akej miery to spadá pod zákony hospodárskej súťaži. Čiže zisťovali sme, že či sa firmy správajú spôsobom, ktorý by sa dal charakterizovať ako nekonkurenčný spôsob a preto by mal byť pod dohľadom orgánov. Zistili sme, že farmaceutické firmy pracujú vo veľmi zložitom regulačnom prostredí. A preto uvidíte, že okrem toho, čo hovoríme o správaní firiem, je dôležité si aj uvedomiť, že treba spraviť odporúčania pre, e, pre reguláciu. Keď skúmame správanie firiem, tak sme zistili, že firmy pre pôvodné lieky používajú mnohé nástroje na ochranu svojich príjmem z tých ich hlavných noviniek. Používam slovo nástroj nie preto, že sme to my vymysleli, ale preto, že pri našom prieskume, keď sme išli do firiem, tak sme zistili, že oni hovoria o súbore nástrojov na maximalizáciu ich príjmov z tých trhákov, z tých nových liekov. A e, môžu sa skúmať podľa pravidel hospodárskej súťaži len za určitých konkrétnych skoro, uh, skutočností, ale môže to viesť k rôznym nešťastným uh, situáciám, napríklad patenty. Vidíme, že sa tu veľmi často snažia predlžiť patentovú ochranu tým, že podajú mnoho patentov na ten istý liek. Nazývajú to patentové zhluky alebo mm, klastre a v niektorých prípadoch niektoré takéto lieky sú e, hla, e, chránené povedzme 1400 patentami a je tam potr- máme dokumenty, ktoré ukazujú, že cieľom je zablokovať alebo opozdiť vstup generík na trh. A to je najmä problematické, ak to znamená, že aj cez systém sa dostanú slabé patenty. Vykonávanie a presadzovanie patentových práv na súdoch je samozrejme legitimné, ale náš prieskum ukázal, že súdne spory sú tiež spôsobom na vytváranie prekážok konkurentom, najmä menším konkurentom. Títo pôvodní výrobcovia začínajú spory veľmi často nie kvôli nejakej vecnej otázke, ale skôr ako signál, aby odstrašili výrobcov generík a takíto výrobcovia vyhrali, teda tí generici vyhrali takmer jednu tretinu prípadov, ale patentové spory trvajú zvyčajne 2,8 roka. A keď som vám teraz ja tu na uvádzal tieto čísla, tieto údaje, tak vidíme, že náklady opozdenia, meškania e, sú veľmi výrazné a videli ste teraz, aký to má dopad. Náš prieskum tiež zistil, že medzi rokom 2000 až jún 2008 výrobcovia pôvodných liekov a generík začali dosiahli 200 patentových urovnaní a polovica z nich obmedzovala vstup generík nejakým spôsobom. A vo veľkom prípade išlo o transfer hodnoty z, od výrobcu pôvodného lieku na generika. Možno to písať ako platbu za služby alebo také bočné dojednanie. Tieto priame platby predstavovali približne 200 miliónov eur a tieto vyrovnania sa nazývajú ako platba za meškanie alebo dohoda o platbe. A ako viete, v USA v kongrese bola veľká debata o tejto praxi a vychádzalo sa tu z tých predpokladov a z podmienok takýchto platieb za meškanie. A kongres sa už blíži ku koncenzu, kde je dôkazné bremeno na tej firme, aby dokázala, že nezaplatila, že ten výrobca originálneho lieku nezaplatil peniaze za meškanie. Takže oni majú dôkazné bremeno firmy, výrobcovia originálnych liekov zasahujú ešte skôr, než vystupujú pred mnohými národnými orgánmi a tvrdia, že generika sú menej bezpečné, menej účinné a že majú horšiu kvalitu, alebo že porušujú patentové práva výrobcu originálneho lieku. Toto zvyčajne predlžuje celý postup o 4 mesiace a tam, kde e, takíto výrobcovia originálnych liekov spochybňujú povolenie generík, vyhrali pred súdom len 2 prípadov. Aby sme mohli riešiť tieto problémy, navrhujeme e, posilniť e, uplatňovanie pravidel hospodárskej súťaže a predpisov hospodárskej súťaže a zákonov. A súčasne sme zistili aj to, že pri konzultácii s našimi kolegami tri oblasti, kde je potrebná alebo kde by pomohla úprava regulačného prostredia. Ja nehovorím, že e, tie legislatívne návrhy sa už naozaj predložili a prediskutovali e, s parlamentom, ale je to dôležitá oblasť. Dôležitá oblasť je patentová oblasť, povolenie umiestnenia na trh a cenotvorba. To sú tie tri oblasti, kde treba konať. Pokiaľ ide o presadzovanie práva, tak tam sme už začali skúmať z hľadiska hospodárskej súťaži dojednania e, mimosúdne vyrovnania v oblasti patentových práv pri celom prípade, v celom rade výrobcov generík Najmä sa zameriavame na tie prípady, kde sa obmedzuje vstup generík na trh alebo kde sa hovorí o prenose hodnoty. Takže je to niekoľko prípadov, ktoré budeme riešiť, ale to nestačí. A preto sme sa obratili aj na iné oblasti politík, a to uvádzame v našej záverečnej správe. Ide o takéto hlavné oblasti, ktoré uvediem. A Uvedím len to, čo považujeme za hlavné smerovanie. V prvom rade hovoríme o tom, že potrebujeme jednoducho nový zjednotený systém patentových sporov, pretože súčasný systém vedie k, k neistým výsledkom a trvá dlho a má to dopad na konkurenčné prostredie. V 11% prípadov E, súdy v rôznych členských štátoch vlastne vydali protichodné rozhodnutia v prípadoch a súčasný systém je aj veľmi alebo teda relatívne drahý pre niektorých, i keď veľmi rentabilný pre právnickú obec. Je tam okolo 420 e, miliónov e, eur na honoráre právnikov len v tých sporoch, ktoré sme my riešili v rámci našeho prieskumu. Ďalej, povolenie uvedenia na trh. Tam sme sa zameriali na to, aby sa tieto pravidla, ktoré dnes máme, riadne realizovali. A máme, preto potrebujeme mať dobre pripravené orgány dohľadu pre, e, nad trhom a hospodárskou súťažou A nakoniec, pokiaľ ide o cenu a preplácanie, tak sme vyzvali členské štáty, aby uvažovali o tom, aby generika dostali okamžite cenu a preplácanie. Takže uvidíme, ako sa to bude ďalej e, realizovať a preto veľmi pozorne sledujeme aj holandský model. Členské štáty môžu uvažovať aj o prijatí politik, ktorá by napomohla hospodárskej súťaži v generikách a s generákymi, tak ako je to v holandskom modeli, kde sa odporúča, aby lekári predpisovali aktívnu látku a nie značku a potom by lekárnik ponúkol ten najlacnejší dostupný výrobok. Toto e, si možno vyžaduje určité prehodnotenie smernici e, o transparentnosti, a snáď by som teraz, pani predsednička, tu na moju prednášku ukončil, aby som nechal priestor poslancom, ktorí iste majú veľa otázok a veľký záujem o túto tému. Ja som len tému uviedol, aby ste videli, o čo sa my snažíme. Ďakujem. Euh, Ďakujem, pán generálny riaditeľ, za všetky tieto vysvetlenia a tie nám otvárajú veľmi široké pole pre diskusiu. Pani Ruprend, máte slovo. Ja, dank. Ďakujem pekne. Ďakujem, dobrý deň. Ja som pozorne počúvala a prečítala si tú správu a e, pýtala som sa pri tej správe, že čo je motív, o čo ide a ehm, musím pripustiť, že e, tá správa nie je veľmi koherentná, e, je politicky motivovaná, to nie je pre mňa zle ako političku, ale je to nezvyčajné pre komisiu a je to správa, ktorá prebežne e, stále ehm, dáva do ústredia e, výrobcov generík a súciti s nimi. E, musíme si to mm, prejsť a musíme bod po bode to pochopiť, či naozaj je to tak, ako to oni popisujú v našom e, skutočnom svete. Pán, vy, pán Loe, vy ste na úvode povedali, že najdôležitejšie pri liečivách je čítam to po anglicky, zabezpečiť eh, prístup eh, pre bezpečné a inovatívne metódy pre pacientov. Keď budeme mať toto východisko, že je najdôležitejšie, aby pacienti eh, mali bezpečné, nové, inovatívne a dobré liečiva k dispozícii, tak s tým sa zhodneme. Ale po tomto úvode ste hovorili len o cenách a o peniazoch a ja vás veľmi e, prosím, aby ste aj pri e, sektuálnom e, výskume tu rozlišovali. mňa. tu chýba toto rozlišovanie v tej správe, teda rozlišovanie medzi tou úlohou, ktorú inovatívnosť priemyslu musí zohľať v našej spoločnosti ako vedúca sila pri výskume nových liečiv. Tie môžu byť niekedy dobré ale niekedy nemajú pridanú hodnotu v terapii a to nevie nikto, ale mm, to nevie nikto ani na začiatku výskumu. A potom výrobcovia generik môžu mať porovnateľné e, dobre liečivé, ale nemusia. A toto mi chýba v tej správe. A tiež mi chýba v tom preskume odvetvia, že sa má urobiť e, aj preskum odvetvia vnútri e, v rámci výrobcov generík, aby sme zistili, že ako oni uzatvárajú svoje dohody a ako oni vzájomne sa dohadujú. Hovorili ste aj o generikách a o lacnejších liečivách, áno, tie sú náhradou a oni zohrajú dôležitú úlohu a podiel na e, trhu aj v našej krajine. E, hovoríme o jednotlivých bodoch, e, o prístupnosti, o ktorej ste hovorili. Liečiva sú k dispozícii, ale sú k dispozícii za inú cenu. Prosím vás, nepredstavujte tú situáciu tak, ako by dostupnosť liečiva pre pacientov nebol, možná, bola možná len vtedy, keď je generikom na trhu značné omeškania. E, hovoríte o značkých omeškaniach e, pri úvode na trh. A my e, sme spustili konanie pre preskúmanie patentovej ochrany a tiež, aby sa stanovili veľmi jasné pravidlá, kedy sa uvádzajú generika na trh. A vy ste v poznáke počiarov 23 sám uvedli, že táto situácia v roku 2008 sa zmenila a od roku 2013 sa tiež má zmeniť a že e, táto zmena e, bude mať dopad na trh. Ja vlastne s vami, keď hovoríte, že úspory e, pre rozpočet a pacientov budú vyššie, keď sa zavedú generika na trh. To samo o sebe nie je samospasiteľné, pretože vy ste zabudli tu predstaviť úlohu inovatívneho eh, farmaceutického priemyslu. Eh, vy eh, ne nespomínate to, že generikum je k dispozícii len vtedy, keď e, predtým bol k dispozícii originálny e, prípravok. A keď nemáme e, originálny prípravok, tak potom nemáme ani napodobninu. A musíme dať pozor na to, aby sme nevlili dieťa z vaničkoho, z vodov a musíme obe tieto odvetvia zachovať v existencii aj z morálnych dôvodov, ako aj zo skutočných dôvodov. Hovorili ste aj o správaní sa spoločnosti. Ja som si to pozorne prečítal v vašej správe a nikde sa tam nehovorí na žiadnom mieste, okrem uh, jedného miesta, že, um, oni, uh, že sú proti ním kartelové konania. Teda nikde sa nepíše, že uh, by uh, urobili niečo ilegálne. Uh, čo sa týka tých túboxov, teda eh, nástrojov, tak je to v parlamente, v komisii, každý z nás má svoje nástroje a prostriedky, metódy, ako sa vysporiadať so svojou situáciou a ja to nepovažujem za eh, nezákonné a nelegatívne. Keď sa eh, zistí niečo nezákonné, tak v poriadku. A to, že existujú tu súbory patentov alebo zvuky patentov, tak to je naša chyba. Ja som bola za to, aby sme mali centrálne konanie, aby bol jeden patent a všet, to je všetko a viac nie. Ale my sme to neprečítali nepresadili a viete, prečo sme to nepresadili. Hovoríte, že chceme mať posilnú spoluprácu. To je posledná pripomienka, čo chcem povedať, pani predsednička, viem, že som sa nechal unieť. Um, posledná spolupráca. Eh, Kto eh, podloží eh, tú mm, posilnú spoluprácu, pokiaľ členské štáty um, Ehm, a ich e, orgány e, budú zarábať na tom, e, že umožňujú vstup generika na trh, tak potom, keď nevyschne rybník, tak žaba na pramení neumrie. Takže dovolte nám to robiť medzinárodne, dovolte nám urobiť zúčtovacie stredisko a dovolte nám to roky pred vypršaním patentu vyčistiť nie sú to e, výrobcovia generík, ktoré proti tomu majú niečo, ale sú to členské štáty, ktoré sa proti tomu postavili. A e, ja s kolegami e, v Európskom parlamente máme spoločné záujmy, čo týka liečiv, ale teraz keď sa pozrieme na e, farmaceutickú obozretnosť a databázu, nemáme stále dosť údajov. A kto to povedal? Nie ja, nie kolegovia, nie komisia, ale členské štáty tu zlyhali. A už naozaj posledná veta. Vy ste povedali na začiatku, že je výborné, že teraz už e, v komisii e, sa to e, opäť prispôsobuje, ale mne to je úplne jedno. To nie je v priemysle, ale vo, v Sanko. A aj tak sa nič nezmení. Tu nám to sprostredkuje nesprávny dojem, ako by sme mali európsku zdravotnú politiku. A tu nemáme. My máme európsku priemyselnú politiku, ale iné členské štáty sa budú starať o to, že ich rybník ostane vlastný rybník a Eh, pokiaľ sa to nezmení, tak to tak ostane. Ináč, eh, ja, neberte to osobne, eh, že som zaviatá proti vašej správe. Merci, euh, Madame Rodberen. Monsieur le directeur général, voulez-vous répondre, comme il n'y a pas énormément d'interventions? Ďakujem, pani Rodberent. E, neviem, či chcete na to reagovať, lebo veľa ľudí sa hlási o slovo, tak možno by sme mohli potom e, na každú jednu odpoveď, otázku dať odpovedať. E. Ďakujem pani Rodberent, za tieto pripomienky. Naše vystúpenie a zásahovanie do prieskumu odvetvia, dúfam, je také, že sa nesnažíme vyriešiť všetky problémy zdravotníctva a určite nemôžeme ovplyvniť e, konanie členských štátov významne bez e, vášho zásahu a bez zásahu komisie v regulačnej oblasti a dúfam, že sme sa nesnažili to tvrdiť v našej správe a myslím, že keď si presne prečítate tú správu, tak to aj nemôžete tvrdiť niečo také. Čo sa týka ochrany činnosti tých, ktorí sú inovatívni vo výskume, tak hneď na začiatku som jasne povedal, že čokoľvek urobíme v oblasti zákona o ochrane hospodárskej súťaži, tak e, musíme to podporovať, pretože hospodárska súťaž môže byť len vtedy, keď tí inovatóri e, majú odmenu za to, čo robia. A to uvidíte nielen v našej správe, ale aj v mnohých iných správach, že um, plány nových inovácií v tejto oblasti nerastú. v skutočnosti uh, nové inovácie, na ktorých sa pracuje, ich počet sa znižuje. A, uh, toto je na základe výskumov e, v týchto odvetviach spôsobené e, problémami vo veľkých farmaceutických firmách, ktoré hoci majú stále obrovské rozpočty, nedokážu dosiahnuť pokrok. A myslím, že nemôžete nás obviňovať za to, že stupeň inovácie sa znižuje kvôli našim výskumom a prieskumom. My sa jednoducho sústreďujeme na aspekty vývoja liekov a marketing, ktoré môžu viesť k negatívnejším výsledkom. A chcem opäť zdôrazniť, že tu nie sme na to, aby sme urobili úplný prieskum odvetvia o všetkých aspektoch, aj pozitívnych, aj negatívnych v tomto priemysle. Ale um, jednoducho sa len e, zameriame na skúmanie potenciálu možných protikonkurenčných alebo monopolných e, konaní a krokov e, v tejto oblasti inovatívnych liekov a generík a ja nevylučujem pri e, vymáhaní zákona, e, že e, boli zistené všetky nezákonné kroky generických firiem. Myslím si, že aj tam treba urobiť prieskum. A po tretie, ak máme niečo povedať o nejakej konkrétnej firme alebo skupine firiem v tejto správe, čo je na základe nejakého tvrdenia, tak vy prvý by ste nám mali povedať, že konanie ne, nezákonne. Teda boli sme veľmi opatrní a my e, sme tu postavili tvrdenia, ktoré neporušujú práva výrobcov originálnych liekov alebo generík. A e, tento výskum a správa neporušuje práva výrobcov liekov a preto žiaľ e, tá správa je menej zaujímavá a nudnejšia, pretože sme sa obmedzili len na všeobecnejšie vyjadrenia. Čo sa týka patentového práva, môžem len súhlasiť s, s tenou poslankyňou, že treba ešte urobiť veľký pokrok, aby e, systém ochrany patentov v Európe bol účinnejší a slúžil lepšie inovácii v Európe ako aj spotrebiteľom. A preto myslím, že e, patentové úrady urobili veľa v tom, že zdvihli laťku, aby mm, eliminovali slabé patenty alebo slabosť patentov, no musíme ešte veľa v tejto oblasti urobiť a Skončím moju odpoveď pani e, eh, Rodberent eh, tým, že poviem, že áno, komisia, nová komisia musí sa starostlivo zamerať na to, aby zabezpečila, že jej politika prinesie konkrétne výsledky a nielen retoriku. No chcem povedať, že spájanie služieb a účinkov a krokov komisie v e, tomto úsilí e, je e, dobrý nápad a naše DG pre hospodárskú súťaž sa bude čo najviac snažiť o to. Ďakujem teraz pani Katrin Sulie. Merci, madame. Donc, une question qui rejoint tout à fait... Ďakujem, pani predsednička. Mám otázku, ktorá navezuje na predchádzajúcu otázku. Pán riaditeľ, vy ste hovorili samozrejme o patentoch. Patenty v Európe zatiaľ nie sú vlastne na národnom základe, pretože ich schváluje Európsky úrad pre patenty a je to vlastne nie národný patent, ale je to vlastne nie európsky patent, ale je to suma rôznych národných eh, patentov a preto sa to potom riadi jednotlivými vnútroštátnymi legislatívy a súdy takisto postupujú rôznym spôsobom. Vy ste hovorili aj o tých rôznych eh, rozhodnutiach a koľko všetkých nákladov je s týmto spojených a sa pýtam, kedy budeme konečne už mať naozajstný európsky patent. Ehm, ďakujem pekne, hovorí predsednička. E, táto otázka bola položená veľmi jednoducho, ale tá otázka, odpoveď zrejme nebude na to veľmi jednoduchá. Ehm, odpoveď od pána Lowa. Áno. Nuž. My sme toho názoru, že ten ušlý zisk, ktorý vyplýva z toho, že Nemáme zatiaľ žiaden zavedený komunitárny alebo európsky spoločný patent a zároveň aj tá infraštruktúra, ktorá je k tomu potrebná, zatiaľ neexistuje. My sme takisto v našej správe zdôraznili aj ušlý zisk a ja dúfam, že vďaka práve tomuto náš nový komisár, eh, ktorý bude kompetentný nielen pre zdravotníctvo, ale aj pre vedu, výskum a inovácie, takisto aj pre hospodárskú súťaž. Všetci títo komisári v budúcej komisii vyvinú všetko potrebné úsilie na to, aby presvedčili členské štáty a zároveň aj vás o tom, že takýto európsky patent je veľmi užitočný. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Adér. Máte slovo, nech sa páči. Pani predsednička, Pán riaditeľ. Nepovedal by som, že podporujem či už originálne alebo generické farmaceutické podniky. Nelobujem ani za jedného z nich. Ale chcel by som mm, poukázať na niečo z hľadiska pohľadu pacienta alebo potenciálneho pacienta. Ja by som vám chcel povedať následovné. Vaša správa bez ohľadu na to, ako ste ju pekne napísali a predložili, v podstate popisuje typické stereotypné prípady, kedy vlastne e, farmace, originálna farmaceutická firma sa pokúšala uplatňovať nekalé, nekalú hospodárskú súťaž alebo praktiky nekalej hospodárskej súťaže a tým, že vlastne poskytujú nesprávne alebo zavádzajúce informácie pacientovi v, v príložených brožúrkach a takisto prostredníctvom televíznej reklamy k e, generikám. Čiže v podstate nesprávne informácie sa dostali k pacientom. A ja si myslím, že to naozaj nastoluje otázku nekalej hospodárskej súťaže a nekalých praktík, čo jasne porušuje práva pacienta, lebo keď ja ako pacient dostanem alebo obdržím zavádzajúce alebo nesprávne informácie o liečive, Samozrejme, že budem zneistený z hľadiska toho, že či ho môžem použiť alebo nie tento, tento liek. Takže moja otázka je, že v prípade prípadoch, ktorý ste vy uviedli. Veľmi opatrne ste z, odvolávali na tieto prípady, ale chcela by som sa ale spýtať, že teda aký je návrh e, z autora správy, tejto správy k tomu, ako vlastne je možné bojovať s takýmto správaním takýchto firiem? Či to spadá pod vnútroštátnu legislatívu, alebo či komisia pripravuje e, nejakým spôsobom takéto firmy sankcionovať? Predsednička, ďakujem pekne. Pán riaditeľ, nech sa páči. No, ja si myslím, že tu existuje viacero rôznych postupov ktoré je potrebné preskúmať a možno, že budú musieť byť preskúmané buď na úrovni Európskej únie, ak je to postup, ktorý sa týka všetkých európskych trhov, alebo či to bude na národnej úrovni. Začala by som teda domácim trhom, vnútorom štátnym Jednoducho, ak sa jedná o jednoducho nekalé obchodné praktiky, ako napríklad e, zavadzajúca reklama v prípade generických farmaceutických firiem, alebo napríklad e, alternatívne zavadzajúca reklama už tými originálnymi výrobcami, v oboch týchto prípadoch existuje problém, že keď napríklad pôvodný výrobca povie, že neužívajte toto liečivo, pretože to nie je také bezpečné ako naše pôvodné, e, zatiaľ čo schvalujúci zdravotnícky orgán tento, toto liečivo schválil, že môže byť e, uvádzané na trh. Ale keď aj e, generický výrobca uvádza, že liečivo môže byť oveľa lacnejšie bez akéhokoľvek uvedania dôvodu, tak už e, ako si to otvára veľký priestor aj pre domáce e, orgány e, z hľadiska toho, že či nedošlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže alebo že či neboli uplatňované nekalé obchodné praktiky. A čo sa týka jednotlivých postupov, aké máme my tuto na európskej úrovni a zároveň aké majú orgány hospodárskú súťaž na národnej úrovni, keď sa snažia vlastne uplatňovať svoje schopnosti či svoju možnosti zabezpečovať eh, obmedzenie uvedenie na trh, tak aby zabránili nejakým generikám, aby sa dostali na trh, tak eh, alternatívne dojde k tomu, že hneď eh, pôvodná firma alebo originálny výrobca s generickým výrobcom urobia dohodu E, na vlastne úkor toho e, pacienta. A potom to napokon môže to celé viesť k tomu, že sa cena zvýši aj keď napokon e, sa ten pôvodný výrobca vlastne vzdá patentu. Takže musím povedať, že niektoré z týchto postupov či z týchto praxí môže riešiť Európsky orgán pre hospodárskú súťaž, ale v mnohých prípadoch eh, sa to týka vnútroštátneho trhu a tam potom sú vhodnejšie samotné domáce kontrolné orgány a to sa vlastne deje aj dnes členského štátu. Čiže My nechceme tuto šíriť nejakú všeobecnú konšpiračnú teóriu, kde vlastne už hneď e, vyvolávame podozrenie, že tu existuje priamo hneď takáto, takýto postup, jednak e, týchto, táto nekalé obchodné praktiky, to je zavádzajúce informácie a podobne, alebo určité pokusy obmedziť e, svojich, svojim konkurentom prístup na trh bez toho, aby to bolo nejakým spôsobom správne odôvodnené, akým spôsobom je možné rozlišiť ich výrobok od konkurenčného výrobku. Takže my sa budeme naďalej dívať na tie prípady, ktoré si zaslúhujú pozornosť eh, v rámci um, porušovania hospodárskej súťaže. V podstate na toto aj toto je naša úloha v prípade niektorých spoločností, či už eh, to je prostredníctvom dohody alebo eh, exportu alebo podobne. A takisto aj domáce vnútroštátne orgány budú naďalej vykonávať to isté, ak sa to týka, alebo ak, tam, ak to spadá pod vnútroštátnu legislatívu. A v rámci všetkých našich zákonov, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni, e, sú zákony alebo pravidlá, ktoré sa týkajú zavadzajúcej reklamy alebo nekalých obchodných praktík. Takže tieto prípady sa dajú riešiť v jednotlivých členských štátoch Eh, už eh, či by na európskej úrovni eh, niečo také bolo z hľadiska zavádzajúcej reklamy, to by možno mohlo byť, mohlo, ale zase aj tak dodržiavanie tohto by spadalo aj tak pod, alebo kontrol dodržiavania takéhoto zákona by spadala pod, pod, pod členský štát aj naďalej. Ďakujem pekne. Um, pán Šluter, ďakujem pekne za to, že ste prišli sem naproti mojim kolegom. V podstate ja som bol veľmi spokojný s vašou správou, pretože si myslím, že že mohli by sme dosiahnuť e, veľké úspory, keď by zákon fungovať tak, ako fungo, má fungovať a, a v podstate tu funguje tak, ako to má fungovať a nie podľa toho, akú taktiku si vyberieme, či to bude uh, také alebo onaké číslo a v prípade niektorých prípadov používate zákon na to, aby ste mohli, alebo niektorí využívajú zákon tomu, aby získali technickú výhodu. Vy ste e, predložili vašu správu, čo sa dá teda zlepšiť v európskom procese udelovania patentov a, patentov a podobne. To je dobré, ale nedotkli ste sa práve toho, tých citlivých tém, čo by som možno urobil ja. Čiže jedna vec, čo sa týka samotného patentu, Jedna vec je vlastne um, inovatív, no, množstvo in, e, post, inovatívnych postupov. Takže aj ak by som mohol dostať jednu 100 e, patentov e, na, jednu, na jedno liečivo, tie už vyjadrujú dôležitosť tohto lieku. Keď napríklad zoberiete liečivo druhej generácie a máte ten postup, že chcete, aby tento generikum um, nekopírovalo to prvú generáciu v prípade, že už ten patent vyprší. Videli ste už taký prípad, kedy v podstate patent eh, nezastal nezabezpečoval dostatočne vysokú mieru inovatívnosti, pretože to je ten problém, lebo to potom vlastne kalí tú e, inováciu, lebo keď nedostanete, ne, ne, ne, nejde o patent v prípade, že nie je dostatočne vysoká miera tej inovatívnosti. Čiže tá výška alebo tá miera tej inovatívnosti, e, ste to takisto skúmali, pretože mne sa zdá, že niekedy je veľmi ľahké dostať patent na niečo, čo nie je dostatočne inovatívne a takisto aj tie patentové klastre v tomto prípade niekedy je potrebné mať určitý konkrétny postup, aby ste mohli vyrobiť určitý, určité liečivo. A ak e, to, takýto jeden patent vlastne zabraňuje iným, e, rovnako postupovať. Videli ste napríklad takýto prípad, kedy niekto e, vyrobil nový liečivo starým postupom, a podobne. Čiže je to tak, že ešte takému prípadu nikdy nedošlo, kedy starý patent nebol obnovený v novom patente. Musíme neustále jasne akože objavovať to, čo už bolo objavené. Neviem, či som sa dobre vyjadril, dúfam, že ste rozumeli, čo som teda chcel týmto povedať. V podstate každý, e, potom otázka je, že všetci e, súhlasia s tým, že chceme liečiva, chceme inovatívne liečiva, chceme, aby boli čo najlacnejšie. A v podstate nie, tento súčasný systém zabezpečuje to najhoršie z oboch e, možností, pretože keď si pozrieme, že 1,5 príjmu e, originálneho farmaceutického priemyslu je základný výskum a zbyt zbytok je pre rozvojové, ďalších 15% je tu rozvojovú časť um, liečiva. A keď sa pozrieme z 1500 1500 liečiv na americkom trhu, takisto 90 pochádzalo z toho pôvodného e, farmaceutického trhu a keď potrebujeme nové liečivá, či robíme dosť pre to, či potrebujeme e, nové liečivá pre e, napríklad v prípade antibiotík alebo na rôzne nové choroby alebo tie nechronické podmienky, či dostávame, či sú to liečivá, e, ide nám o to, aby sme mali liečivá, ktoré môžu niečo liečiť, alebo či sú to liečivá, ktoré si ľudia dokážu zaplatiť. Čiže Takže ja sa proste pýtam, že čo sú to za lieky, či sú to vlastne lieky nastavené na túto spoločnosť. Aj e, napríklad aj podľa vašej správy, kde hovoríte o originálnom výrobcovi, e, ani tí nevedia, keď začnú robiť nejaký výskum, že či budú mať z toho nejaký zisk. Čiže keď začnete napríklad robiť aj určité e, cenové porovnanie pre antibiotika, je to logické, ale napríklad ste zavedli nejaký systém e, cen, cenových porovnaní, aby sme mohli mať určitý výskum, pretože v podstate, keď máte cenu, tak každý môže začať eh, vyrábať eh, generikum, keď bude vedieť, aká je teda nejaká eh, zavedená cena alebo odporúčaná cena. Takisto z našej správy vyplýva, že keď vyprší patent, tak sa ako hneď zvýši predaj. Čiže existuje dopyt po liekoch, ktorý si ľudia nekupujú, lebo si ich jednoducho nemôžu dovoliť, alebo pretože ich zdravotné poistenie nepreplácajú, lebo majú svoje iné priority. Čiže sú tu nejaké e, liečiva na trhu, ktoré sú k dispozícii ale sa nedajú zaplatiť a v niektorých prípadoch, e, aby sme maximalizovali využitie toho výskumu, preskúmali ste už aj tie cenové hladiny, či by e, to nebohla byť aj takáto cena súčasťou vyhodnotenia takého výskumu. Prvne začneme robiť nové zákony, k čomukoľvek presk preskúmali sme ten základný princíp, že či, sa, že či je to najefektívnejší spôsob e, produkcie e, liečiv pre naše potreby. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi jednému rejeteľovi. Nuž, ja si nemyslím, že zákon o hospodárskej súťaži je odpovedou na e, riešenie otáz- všetkých otázok, ktoré súvisia s e, patentovým systémom. A otázka tej miery inovatívnosti je veľmi relevantívna, ako som povedal už predtým. V podstate s e, úrohou patentovi vlastne priniesť nejakú, nejakú vážnosť do tohto, do, do tohto všetkého. A ak je to problém, tak je to problém celej spoločnosti. A Samozrejme, že problémy, ktoré existujú v systéme patentových e, pravidiel a zákonov, tie sa napokon vždy premietnú v hospodárskej súťaži. Taká je skúsenosť aj zo Spojených štátov. A Spojené štáty vlastne boli prvé, čo v podstate zdôraznila aj pani Dagmar Rodberen, že je potrebné práve chrániť e, inovatívnosť a inovácie. Ale v praxi z, z toho všetkého, čo momentálne prebieha, často žiaľ vedie práve k takým veľmi slabým patentom ako takým, alebo k tomu účinku, že v podstate tieto klastre patentové namiesto toho, aby vlastne stimulovali inovácie vo všeobecnosti, v podstate oslabujú celý proces inovácie. Pretože nie každému je celkom jasné, aké práva je potrebné chrániť a aké práva sa môžu využívať s správnou mierou udelovania licencií, tak aby celý tento systém mohol fungovať. Takže myslím si, že máte pravdu do tej miery, že zdôrazňujete, že nie sú to práve len tie generické farmaceutické firmy, ktoré sa stiažujú na tento systém udelovania patentov, ale celý tento priemysel, celý tento sektor potrebuje akýsi lepší rámec tak pre inovácie, ako aj pre hospodárskú súťaž medzi sebou. Preto vlastne sme aj my do toho vstúpili, urobili sme určité odporúčania k patentovému rámcu, ale neodpovedáme na otázku, akým spôsobom by bol najlepší systém pre patent, udelanie patentov. Len si myslíme, že keby to bolo na úrovni komunitárnej, to by zrejme bolo to najlepšie pre Európu. A čo sa týka opravných prostriedkov v tejto oblasti, No už takéto cenové fondy alebo také nejaké cenové hladiny by mohli byť určitým prostriedkom, ale my sme sa v podstate najprv v našich prieskumoch sústredili na to, aby sme zistili, čo si vlastne myslí samotný sektor o tejto situácii a všetky zúčastnené strany, vlády a všetci, čo v tejto oblasti fungujú. A teraz vlastne začali sme viesť určité eh, šetrenie toho, akým spôsobom postupujú niektoré konkrétne firmy. A niekto tam, v tých prípadoch, kedy niektoré firmy sa na nás obrátia a povedia, že no, e, súhlasíme, ale zase s, nesúhlasíme, pretože sme to, že nám išlo o takýto zámer, ale keď by sami prišli s takou myšlienkou tej určitej cenovej hladiny, tak možno by, bolo určite, by to mohol byť taký jeden prostriedok, ktorý možno že by mohol byť aj vhodným. A čo sa týka cieľa samotného zákona o hospodárskej súťaži, je povedať niekomu, že aby prestal robiť niečo, čo nie je dobré pre, pre spoločnosť a ja by som vám jasne mohla povedať, že my sme vlastne v našom prieskume nešli do všetkých týchto um, možností a teraz vlastne sme naprvé najprv chceli identifikovať určité problémy, teraz budeme sa sústrediť na určité zneužitia. E, takisto spolupracujeme s kolegami z DG, DG Sanko a DG e, pre podnikanie. Mm kde sa pripravujú návrhy pre regulačný systém alebo preregulovanie tohto celého prostredia a takéto možnosti sa dajú aj určitým spôsobom dosiahnuť, alebo takéto ustanovenia sa dajú pripraviť v určitom čase, ktoré by boli v prospech občana a spoločnosti, ale medzi tým budeme e, sledovať situáciu v jednotlivých, spoloč- jednotlivých spoločnostiach a firmách e, a aj z hľadiska tých problémov, ktoré ste vy spomínali a budeme to skúmať z hľadiska riešenia veľmi konkrétnych problémov a aké majú tieto konkrétne problémy dopady na samotnú hospodárskú súťaž. Predsednička, ďakujem pekne ešte pán Hacimarkakis.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 anstrengende Aufgabe. Ďakujem pekne e, za e, túto e, namáhavú úlohu. Mám k tomu dve otázky. prvá otázka sa týka úlohy členských štátov. Členské štáty sú predsa zodpovedné za cenovú politiku, to si vyhradili a ja by som si zval, aby bol väčší európsky trh, ale je to tak, že máme 27 e, rôznych cenových štruktúr, čo však má obrovské dôsledky nielen na cenovú politiku, ale aj na lehotu a čas kedy inovácia e, príde na trh e, alebo e, kedy sa oneskoruje a to je hlavný bod vašej analýzy a kedy potom prídu generika. Moja otázka je, či vy ako komisia môžete členské štáty silnejšie držať pri tom, aby um, plnili a dodržiavali e, tiež politiku transparentnosti a jej lehoty. E, existuje táto smerica o transparentnosti a um, napriek tomu členské štáty sa nedržia toho tak, ako si my, zákonodarcovia, predstavíme a predstavujeme. A moja otázka je, že e, ak aké ehm, komisia plánuje ehm, kroky na základe svojej analýzy, aby sa tieto lehoty dodržiavali a potom myslím, že by sme sa mohli posunúť ďalej. Druhá otázka sa týka tzv. evergreening. To je obľúbená metóda, aby sa predlžovala ehm, patentová ochrana. Mnohé rozhovory prebiehli aj e, na Európskom patentovom úrade a e, tam si stále viac e, uvedomujeme, aj pri tých rozhovorech si a ja stále viac uvedomujem, že vlastne by malo zmysel keď e, ten e, patentovú patentovú ochranu predlžujeme, povedzme o 5 rokov, aby to robili, ale potom, e, aby naozaj to ostro urezali, aby sa to nepredlžovalo ďalej, aby teda hneď sa rozpoznalo, že robia ten evergreening a potom to hneď zabránili teda e, predlženie patentovej ochrany a potom e, jasné ukončenie. E, moja otázka je, že ako by ste postavili k takémuto návrhu, pretože mnohí tí, čo využívajú patenty, môžu týmto získať atraktívnejšiu ochranu svojich patentov. I've got two reactions and uh, I have no coverage mám, e, dve, môžem mať dve reakcie, ale nie, nemám tuto pokrytie 20, 27 členských štátov. Je pre všetkým, čo sa týka e, smernice o transparentnosti, mne sa zdá, Teda samozrejme, že komisia so, svojou, so svojím veľmi silným politickým um, mediálnym prístupom kritizovala členské štáty a hrozila im hrozila im, že zahají konanie, ktoré by v podstate predstavovalo takého papierového tigra, lebo to strašne, sú to strašne dlho trvajúce konania. A čo sa týka, e, keď je, by bola výhoda takéhoto orgánu na, na, na úrovni komisí, to by e, mohlo sa to by mohlo hneď eh, sa venovať tým veľkým firmám, ktoré operujú v členských štátoch, alebo alternatívne v, eh, mohli by skúmať tie eh, firmy, ktoré údajne zneužívajú situáciu. My by sme mohli tieto dva kanály využiť na to, aby sme vytvorili tlak na nich, z hľadiska toho, ešte okrem toho politického alebo právneho tlaku, čiže je to samotné konanie e, samotných týchto firiem, ktoré je naj, najviac vystavené priamému um, právnemu konaniu a veľmi často v podstate, keď sa spustí takéto konanie, je tam kolégium, ktoré rozhodne o tom, že musíme vyvinúť takýto tlak na členský štát. No potom, čo sa týka toho druhého bodu je to také trochu abstraktné. Lebo, dobre, povieme, že keď to trochu predložíme, môžeme potom už dať tomu jasnú líniu, kedy to skončí. Ja si myslím, že to je veľmi zdravý spôsob dívať sa na veci. Ja by som to bolo, bol osobne veľmi za to, e, že by to je veľa lepšie než tento nezmysel neustále mať e, toto konanie k predložovaniu platnosti. Ale problém je, že je to jednoduchá myšlienka, ale okolo toho je celý ten klaster tých patentov. A ja som si istý, že kolegovia z patentového úradu majú oveľa viacej skúseností pretože my sme v podstate len teraz tú situáciu sledovali a počúvali sme ich, čiže môžem vám povedať, že áno, by bol dobrý princíp, keby bolo niečo takéto jednoznačné s jasným cieľom alebo jasným smerom, ale buď, takisto budeme musieť preskúmať podľa jednotlivých prípadov, že či by to dávalo zmysel. Euh, Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Mm, pán generálny riaditeľ, ako náš kolega už povedal, je dobré, že ste dovolili túto správu, toto oznámenie. Je to veľmi dôležité. A vítam e, toto oznámenie, aj tie informácie. Ja viem, že ste neišli e, dostatočne ďaleko v konaní, e, v protimonopolnom konaní, ktoré predstavuje jeden z najväčších problémov, keď ide o otázky verejného zdravia, pred ktorými stoja v budúcnosti Európania. Žiaľ, to vyzerá ako problém, ktorý bude problémom ešte dlho. E, smernica a nariadenie o informáciách pacientom a o propagácii a o reklame farmaceutických a zdravotníckých výrobkov. Všetky tieto právne predpisy by mali pokrývať to, čo je vo vašom oznámení. Ale ja mám taký pocit, že nedosahujeme E, tú správnu e, rovnováhu v Európe voči farmaceutickému priemyslu, pretože ak to mám povedať úpremne, členské štáty nie sú dostatočne silné na takúto vojnu, nevedia nájsť tú potrebu a teda tak, ako to je, je pravda, že keď ide o otázky verejného zdravia a nedávno sme to videli aj u mňa doma vo Francúzsku v súvislosti s H1N1 a s vakcínami, tak tá situácia je taká rozpačitá. Potom, ako ide o ceny, tak vidíme veľmi dobre, že keď sa dostanete do fázy pre generika, tak dochádza k výraznému vzrastu od predaja, pretože došlo k zníženiu ceny. Takže ja myslím, že musíme prejsť ešte dlhú cestu, aby to bola politika spoločenstva a nie politika členských štátov, ktoré nedokážu bojovať s, členským, e, s farmaceutickým priemyslom, ktorý je organizovaný na európskej úrovni. A po tretie ešte popri cenách a taktiež musíme zabezpečiť lepšiu ochranu e, spotrebiteľa. E, vidíme, že veľmi často spotrebitelia neveria liekom, ktoré dostávajú. A myslím, že potrebujeme väčšiu dôveru zo strany spotrebiteľov a toho, čo im poskytujeme. Takže ja si myslím, že my nepotrebujeme väčšiu konkurenskú eh, hospodárskú súťaž, ale to, čo my potrebujeme, je dosiahnutie správnej rovnováci, rovnováhy medzi jednotlivými aktérmi. Musíme dosiahnuť rovnováhu síl medzi tými, ktorí musia obhajovať e, politiku verejného zdravia. Samozrejme, že musíte zabezpečiť aj inovácie a výskum, ale to neznamená, že to musí byť silný súkromný sektor. My potrebujeme silné partnerstvo s verejným sektorom. A ja myslím, že my tu v Európe potrebujeme mať tieto partnerské vzťahy s veľkými podnikmi, ktoré realizujú výskum a vývoj a vaša správa umožňuje si uvedomiť, že sa dá ísť aj ďalej, i keď nemáme ešte všetky postupy, ale je to pre nás dôležité aj pre nás ako pre zákonodárny e, orgán a musíme tie sa snažiť dosiahnuť túto rovnováhu. Pán riaditeľ, možno to nie je otázka, to bolo skôr také všeobecné zhrnutie, taký všeobecný záver. Takže poprvé, v súvislosti najmä s, s tými, ktorí hovorili o zameraní na cenu a nie na celý priemysel, tak môžeme povedať, že to nie je to, čo povedal predrečník, napríklad energetika. Mali sme 27 ministrov pre energetiku a oni si mysleli, že majú vlastnú energetickú politiku na to, aby vytvárali viac príležitostí pre spoločnosť a pre spotrebiteľov, ale mali sme len 10 firiem v celej Európe, ktoré, mali na, ktoré predstavovali 95-99 dodávok energie Európe. A preto je tu tá veľká nerovnováha medzi tými, ktorí predstavujú záujmy všetkých Európanov. A to je veľmi dôležité, áno, samozrejme. A bolo dôležité tu na tieto síly napraviť. A ja si myslím, že náš prieskum e, ukazuje, že potrebujeme vyvinúť úsilie na vytvorenie novej rovnováhy. A aj v tejto oblasti úplne akceptujem ten predpoklad, že musíme podporovať inovácie a musíme podporovať výskum a vývoj v tých veľkých firmách, najmä v tých, ktoré sa nachádzajú v Európe. A e, ďakujem vám za to, že ste povedali, že sme nešli dosť ďaleko v našej správe, pretože keby sa časť peňazí z našich zdravotníckých systémov a spotrebiteľov e, ukazuje taká obrovská. Prečo tu nie je to väčšie napätie? Prečo tu nie je väčšia sila zisťovať na to, ako sa ceny určujú? A my si myslíme, že práve v tejto konkrétnej oblasti, vzťah, kde ide o vzťah medzi generikami a pôvodnými, je vec, ktorú treba podrobnejšie preskúmať, ale nechceme nikoho vopred obviňovať. Najprv potrebujeme zistiť, aká je situácia. a potrebujeme vidieť, čo sa umožňuje, čo dáva trh, aké sú tieto e, e, veci, takže toľko som chcel zatiaľ povedať a ja som veľmi rád, že sme mali túto možnosť. Ďakujem veľmi pekne, pán e, generálny riaditeľ. Chcem sa vám poďakovať za túto správu. Myslím si, že ukazuje tieto možnosti Vidíme, že veľa otázok je ešte stále otvorených a poslanci vám naznačili tieto oblasti. A v každom prípade veľmi to, sú to veľmi dôležité informácie, ktoré ste nám dnes poskytli a dovolte, aby som sa vám poďakovala v mene kolegov. Bien, euh, donc nous continuons euh, notre après-midi. Dobre, takže teraz budeme pokračovať v našom popoludnejšom programe. Nepôjdeme na bod 5, kde, kdo je, neprejdeme na bod 5, ktorý sa zaoberá dodatočným protokolom k dohode, ten bol presunutý. My sa budeme teraz zaoberať, zaoberať otázkou politiky kvality poľnohospodárskych výrobkov a ide o to, že ako by sa mohla budúca polnohospodárska politika zjednodušiť. Máme k tejto téme správu od Pilar Ajuzo. Možno, že by si nás mohla informovať o tejto správe. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedníčka. Toto je správa výboru ktorá sa sústreďuje na body, ktoré sú veľmi relevantné pre um, budúcnosť poľnohospodárskej politiky a budúcnosť uh, kvalitných výrobkov Európskej únie, uh, od ktorých sa veľmi veľa vyžaduje. V tejto správe, čo sa týka geografického označovania, tak toto je jedna z vecí, ktoré uh, v tejto správe spôsobuje najväčšiu polemiku, pretože komisia navrhuje, aby sa e, zlučili dva e, systémy, a to e, určovania pôvodu a geografické označovania. Ja osobne, ako aj väčšina členov výboru pre poľnohospodárstvo, sme proti tomuto zlučeniu, pretože tým by sa znehodnotili ehm, určovanie vôdu, ktoré má takú veľkú prestíž v Európskej únii. A e, určovanie pôdu e, pre e, produkt, ako je víno, znamená, že sa vyrába alebo spracúva v nejakom regióne, ale v prípade geografického značenia buď sa to vyrába, alebo sa to spracová, ale nemá to ten istý význam. A ja som proti tomu, aby sa zlúčili tieto dva systémy, geografické označovania a označovania pôvodu. Tiež čo sa e, týka e, stanovenia e, rôznych systémov využívania mm, ochrannej značky kvality Európskej únie, ako sa uvádza v jednotlivých ocekoch. Ja vidím jedinú výhodu v tom, že by sa to zjednodušilo administratívne a že by sa znižila tá záťaž, ktorú musia teraz znášať príslušné služby pre spracovanie e, viacerých e, požiadaviek e, pre uznanie označovania pôdu alebo geografické označovania. Ale vystavujeme sa tu riziku, že budeme vytvárať označovanie prvej a druhej triedy a myslím si, že systém terajšej podobe je veľmi dobrý a nie je nutné ho meniť. E, na e, trhu, ktorý je stále konkurenčnejší, nielen je potrebné e, zachovať odlišnosť kvality európskych výrobkov, ale tiež zlepšiť jej viditeľnosť prostredníctvom komunikácie voči európskemu spotrebiteľovi, aby sme posilnili pridanú hodnotu kvalitných výrobkov. Čo sa týka tých troch režimov geografického označovania, ktoré existujú v tejto chvíli, geografické označovania alebo určovanie pôdu, ktoré teraz existujú pre víno, destiláty a pre kvalitné výrobky, roky. Myslím si, že by bolo dobre eh, to zachovať tak teraz. Eh, najstaršie je to v prípade vína a eh, alkoholických nápojov a neskôr sa to zavedlo aj pre potravinárske výrobky. Myslím si, že zlučenie týchto troch systémov by mohlo spôsobiť zmetok u jednotlivých hospodárskych subjektov a postihnutých družstiev. Myslím si, že v tejto oblasti je mm, potrebné zlepšiť e, ochranu e, našich označení pôvodu v Európe, e, ktoré majú veľkú prestíž a tiež ich chrániť pred falšovaním a imitáciami, hlavne v oblasti vína. Čo sa týka predaja a komercializácie, označovanie pôvodu poľnohospodárskych eh, surovín eh, bez pochyby zlepšuje obraz eh, určených spracovaných výrobkov, ale myslím si, že keby sme to uložili ako povinné, by mohlo spôsobiť záťaž, ktorá nie je odvodnená a preto súhlasíme s tým, aby sa mohlo označiť pôvod surovín spracovaných výrobkov, ale aby to vždy bola dobrovoľná norma. My Teraz e, máme označovanie e, potravinovských výrobkov a už to je prílišná záťaž e, pre hospodárske subjekty v poľnohospodárstve a nesmieme im pridávať ešte záťaž novú, keď budú musieť označovať aj pôd. Tiež komisia uvádza vo svojom oznámení e, zjednodušenie e, základnej všeobecnej horizontálnej normy pre všetky pravidlá, ktoré e, teraz existujú vo vertikálnej norme o sieťach predaja týchto výrobkov. Táto činnosť pravdepodobne bude sprevádzaná mm, odburávaním e, tých existujúcich noriem a zároveň sa to nechá v rukách e, súkromných orgánov, aby zriadili e, obchodné štandardy a normy. Preto si myslím, že zachovanie a posilnenie terajších noriem spoločenstva, ktoré sú organizované vertikálne, majú väčšiu transparentnosť a uľahčujú komunikáciu a pochopenie spotrebiteľa. A e, ja navrhujem, aby sa zachovali tieto normy a som preto proti tomu, aby sa e, táto úloha delegovala e, na súkromné orgány, ako napríklad Centrum pre normalizáciu a standardizáciu. A ja vítam návrh komisie, ktorá spomína dobrovoľné označovania ako napríklad e, výrobok e, z horského poľnohospodárstva a mm, tiež e, špecifické uvádzanie úrovne emisí CO2 sa musí nechať na neskôr, pretože my práve teraz vypracováme metodiku na určenie uhlíkovej stopy pre poľnohospodárske výrobky. A čo sa týka certifikácie, mm, komisia skúma e, zavedenie označovania mm, blahobytu zvierat a e, zavedenie označovania ekologického pôvodu potravín. Mm, toto však musí byť opatrenia, e, ktoré v tomto sektore ide o zriadenie komunitárneho režimu certifikácia integrované poľnohospodárstva. Myslím si, že e, musíme to stanoviť všeobecne na úrovni celého spoločenstva pre celé integrované poľnohospodárstvo a zároveň sú e, kampane e, pre propagáciu a marketing týchto výrobkov veľmi hodnotné pre spotrebiteľa. Čo sa týka ekologického označovania, ktoré teraz existuje, ja e, vítam zámer komisie, aby vytvorili nový logotyp e, Európskej únie, ktorý umožní odstrániť prekážky predaja týchto výrobkov na trhu. V súčasnosti je tu e, mnoho log týchto ekologických označení a u nás v našej krajine máme 16 logotypov, ktoré používame na označovanie ekologických výrobkov a to spôsobuje zmetok u spotrebiteľov. Čo sa e, týka e, pravidiel e, štátnych a súkromných orgánov pre certifikáciu, súhlasím s tým, čo povedal komisia, ktorá uvádza vo svojom oznámení výhody, ktoré predstavuje jednotný trh a existencia viacerých súkromných režimov preto je treba zaviesť e, prostriedky na e, čo najväčšiu homogenizáciu certifikácie kvality a ekologického postupu, aby e, sa tiež podporilo vzájomné uznávanie. Komisia chce zaviesť tiež výmenu najlepších skúseností a postupov a toto predpokladá veľký krok vpred. A nakoniec, čo sa týka propagácie kvalitných výrobkov, nespomína sa tu nič v tomto oznámení komisie o tom. A myslím si, že propagácia je zásadná pre mm, podporu kvalitných výrobkov v EÚ. Ale nielen v tretich krajinách, ako je tomu v prípade vína, keď sa to robí cez e, spoločnú trhovú organizáciu vínom, ale aj vnútri v Európskej únii. A teraz e, veľká časť e, rozpočtu pre propagáciu vína smeruje len do tretich krajín a týmito peniazmi sa mrhá, pretože sa neumožňuje robiť propagáciu aj vnútri Európskej únie. Myslím si, že treba umožniť propagáciu kvalitných výrobkov EÚ aj vnútri, aj vonku EÚ. A to je všetko. A vypočujem si, čo povedia kolegovia poslanci. Mm. Madame le rap- Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa, za tento rýchly úvod do témy. A teraz dávam slovo pánu Mariovi Pililiovi. Pani predsednička, kolegovia, vypočul som si s veľkým záujmom správu a komentár spravodajkyne. Je to samozrejme veľmi stará otázka, táto otázka určenia pôvodu. Ja som z regiónu, kde je rozvinuté polnohospodárstvo a veľmi často sme mali diskusie o týchto rôznych typoch uznávania e, výrobkov. Súhlasím so spravodajkyňou, že by sme si mali zachovať tento systém, aby sme sa vyhli ďalšiemu zmetku v oblasti polnospodárstva a polnospodárských výrobkov. Potom by som chcel ešte povedať niečo k ekopolnospodárstvu. Kolega má, kolegyňa má pravdu, že že tieto výrobky sa dostávajú na trh s rôznym označením. V jej vlasti je 17 rôznych eko označení. Tak aké to už bude zložité v 27 členských krajinách? A ja si myslím, že by sme tu mali preukázať určité vodcovstvo. Mali by sme prísť len s jedným jediným logom, ktoré by predstavovalo tú správnu reakciu, tú správnu odpoveď. Najmä preto, že mnoho ľudí dneska už kupuje tieto bioprodukty, ekoprodukty a sú veľmi úspešné. Platí to určite pre moju krajinu a môj región, kde mnoho ľudí kupuje takéto výrobky. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Kusy. Ďakujem veľmi pekne. Vypočul som si predrečníkov a to, čo povedal spravodajca a čo zdôraznila. A myslím si, že je dôležité e, oddeliť označenie pôvodu od iného systému, pretože spotrebiteľ by mohol byť týmto popletený. A je to určite veľmi dôležitá otázka. A je to iné ustanovenie, to znamená, čo sa má dostať na označenie v konečnom dôsledku, pretože na jednej strane pre mnohé výrobky je takmer nemožné používať európske výrobky, pretože ich nie je dostatočné množstvo. Veľmi často suroviny, vstupné materiály sú zo zahraničia a uviezť na označení že čas výrobku má surovinu, ktorá nie je z EÚ, vyvoláva problémy pre firmu, ktorá sa snaží predávať takéto výrobky. Na druhej strane nie je veľmi e, e, férové niektoré označenia odstrániť z takejto nálepky alebo z označenia výrobku, pretože to znamená, že predávate výrobok, ktorý je vyrobený zo surovín, ktoré prichádzajú z krajín mimo EÚ a to môžu byť krajiny, ktoré nedodržiavajú normy EÚ. Tu mám na mysli polnohospodárske výrobky, ktoré sa môžu pestovať pomocou technológií, ktoré sú u nás zakázané, napríklad či už ide o použitie pesticídov, fungicídov, ktoré zanechávajú stopy vo výrobkoch, ktoré sú na zakázané, ale inde sú dovolené. A to znamená, že výroba konečných produktov, ktoré obsahujú takéto produkty, so zakázanými látkami môže vyvolávať problémy konečnému spotrebiteľovi to, že ich nedáme ale na, do označenia, znamená, že spotrebiteľ nedostáva dostatok informácií. Uvidíme aj príklad. Zoberme si med. Med je typickým talianským výrobkom a existujú výrobky, ktoré hovoria, že niektoré látky sú z pôvodu mimo EÚ ale niektoré iné firmy to vôbec neoznačujú a ďalšie firmy hovoria, že made je vyrobený v Taliansku v konkrétnej oblasti a jednoducho neuvádzajú potrebné informácie a to znamená, že na trh sa môž, že do medu dáte látky nízkeho i kvality a tvárite sa, že je to med z Talianska a to všetko musíme zohľadniť. A teraz ide aj o výrobky, ktoré majú označenie pôvodu a ja chcem požiadať spravodajkyňu, aby bola veľmi opatrná, keď sa bude snažiť spojiť tieto dve požiadavky. To znamená mať označenie, ktoré sú pre spotrebiteľa, ktoré pre spotrebiteľa zrozumiteľné a ktoré súčasne zaručuje, že tá informácia tam uvedená je čo najkomplexnejšia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Christian Klaas. Pani Klas, pardon. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať za túto správu spravodajkyni aj za jej uvedenie. Musíme si predstaviť, o čo tu vlastne ide, a to je politika v oblasti kvality pre agroprodukty a ide aj o to, že akú stratégiu tu budeme sledovať Pilar tu veľmi dobre poukázala aj na e, otázku pôvodu a geografického označenia, čo je otázka, ktorá je dnes v Európe rovná charakteristike kvality. A to tu troška pokrivkáva, pretože aj tu E, nefungujeme tak celkom v hospodárskej súťaži a preto si myslím, že by sme mali niečo nájsť do budúcna, čo by nás všetkých spojilo. Máme spoločné zásady a tieto spoločné zásady sú pevne zakotvené v nariadeniach, ktoré sa týkajú európskej poľnohospodárskej politiky a preto by sme mali hovoriť o tom, čo je pre nás spoločné, aby to bol európsky symbol, európsky reklamný alebo propagačný symbol, ktorý hovorí o kvalitnom výrobku. Pretože by sa povedalo, že sa vyrába podľa zásad Európskej únie alebo podľa cross compliance, čo je také okrydlené slovo, ktoré všetci dobre poznáme a sme si osvojili, pretože toto nám umožňuje zabezpečiť udržateľnú produkciu. A to si myslím, že je niečo, čo by nám tu vo výbore malo ležať na srdci, pretože táto udržateľná výroba produkuje kvalitné potraviny a súčasne je udržateľná a ud- zachováva našu poľnohospodárskú krajinu a životné prostredie. A je to vec, na ktorú treba klať dôraz. A toto mám tiež na mysli, keď hovorím, že v globalizovanom hospodárstve bude veľmi ťažké zistiť čistý pôvod produktu. Zoberme si napríklad pizzu. Pizza je len z Talianska a keď si to zoberieme, sú tam už len problémy, keď sa pozrieme na jednotlivé zložky. A preto to musí byť nejaká charakteristika kvality, aby sa povedalo, že toto je talianská pizza. A potom ide samozrejme o región, ale to sa nedá určiť ako povinné. A preto aj tu súhlasím s Pilar a Júzo, že, že označenie pôvodu musí byť dobrovoľné. Udržateľné poľnospodárske výrobky, udržateľné potraviny a ich produkcia to je zásadou, podkladom našich všetkých európskych výrobkov a to sa musí dať správne umiestniť na trh a to je presne to, čím by sme sa my tu mali zaoberať, pretože to, ako my chceme vyrábať, to by už mohlo byť samotné značkou kvality. Ďakujem. No. Merci, euh, Madame Klas. Karl Schlitter.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 ale predsa sa tu uvádza aj krajina pôdu, a jedna z mm, pôvodných e, otázok spotrebiteľov v mojej krajine je, že odkiaľ pochádzajú potraviny. Keď si kúpim pizzu, tak je to jedno, že či sa vyrába v Taliansku alebo v Nemecku, ale odkiaľ pochádza meso v tej píci, to chcú spotrebitelia vedieť. A spotrebitelia, e, ktorú, ktorí chcú zabrániť e, dlhým trasom prepravy, tak majú právo e, sa pýtať, že odkiaľ pochádzajú suroviny a kde to je pripravené alebo vyrobené. Teda odporúčanie číslo 8 je podľa mňa dobre a výbor pre poľnohospodárstvo predsa v marci sa vyslovil e, pre e, jasnejšie označovanie pôdu. Ja nie som e, proti geografickému označovaniu pôdu a potom, ktoré určujú špecifický produkt a potom všeobecné označovanie pôdu, z ktorej krajiny to pochádza. Ja si myslím, že keď to budeme ďalej presadzovať, tak budeme musieť o tom diskutovať o označovaní balíkov potravín, ale ja súhlasím s stanoviskom výboru pre podnospodárstvo, ktorý hovorí, že označovanie pôdu je nástroj nástroj pre um, spotrebiteľov, aby si mohli lepšie vybrať. A preto by som to chcel zachovať. To uh, musíme predsa byť schopní uh, tak uh, zabezpečiť, že tam nebude konflikt geografického označovania pre um, dané určité tovary. Ďakujem, ja sa tiež pridávam k názoru našej spravodajkyne a myslím si, že by sme mali tieto dva systémy zachovať, pretože e, sú dobre zavedené a myslím si, že práve e, malé a stredné podniky v plnohospodárstve pre nich je to veľmi dôležité, aby e, tie zavedené známky, teda GG a GGU, mohli zachovať a my prosím som tohto navrhovaného opatrenia komisie nedosiahneme to, čo vlastne chcú Ide o to, aby sme vyjasnili spotrebiteľom, že určité potraviny e, sú spojené buď s určitým geografickým pôdom alebo s e, určitou receptúrou a oni sú pripravení za ne viac zaplatiť. Ide tu aj o to, že sa tu jedná o cenú politiku a e, spotrebitelia ehm, sú e, pripravení zaplatiť e, za niečo, čo je pre nich dôležité. E, nejde o to, že v niektorých krajinách sa to produkuje horšie, ale že ľudia sú pripravení zaplatiť viac, keď vedia, že tie potraviny sú vyrobené podľa určitej receptúry, alebo keď vedia, že pochádzajú z určitých regiónov. A teraz, čo týka označovania, pamätám si na to, že ehm, mali sme v diskusii aj letnú správu a myslím, že musíme e, dávať e, celkovo e, pozor na to, aby tam nebolo príliš veľa označenia alebo nalepiek na potravinách, aby spotrebitelia nestratili úplný prehľad o tým o tých označovaniach, upozoreniach, ktoré sú tam uvedené a myslím si, že tu menej bude viac niekedy a E, takéto označovanie e, by e, bolo zmysluplné. Čo týka označovania ekologického pôvodu, musím presvedčiť, či nechceme mať európsky štandard, pretože tu je divoký rast pri súkromných organizácií, ktoré sa tu angažujú a myslím, že by sme mali tu trošku to pribrzdiť a dať väčšiu istotu našim spotrebiteľom a tu som zvedavý, že aké konstruktívne návrhy z Európskej komisie k tejto téme ešte prídu. Ďakujem, pán Siver. Pani Delong. Ehm, eh, Ďakujem, pani predsedníčka. Mám reakciu na to, čo povedal pán Schlitter holandský spotrebiteľ chce vedieť, eh, aký sír je na pici. chce vedieť, či je to skutočný sír alebo eh, nie náhrada síra. Teda eh, možno, že každý národ má svoju prioritu, čo sa týka pice. Ale eh, myslím si, že je dôležité, aby sme rozlišovali diskusy medzi eh, poľnohospodárskymi výrobkami a spracovanými výrobkami. Nemôžeme s nimi zaobchádzať, ako keby boli rovnaké. A keď už rozlišujeme medzi týmito kategóriami, čo sa týka primárnych poľnohospodárskych výrobkov alebo nespracovaných výrobkov, tak je dôležité tu narábať s značkou pre celú EÚ, pretože, ako povedala kolegyňa, je jasné, že oni oni musia splňať e, oveľa e, vyššie štandardy ako e, iné výrobky. A to spotrebitelia chcú vedieť. Keď hovoríte o dobrovoľnom označovaní krajiny pôvodu alebo miesta prevádzky, tak súhlasím s pani Ajusom, môže sa to robiť dobrovoľne, no chcem požiadať, aby dobrovoľné používanie označovania ne predstavovalo prekážku voči slobode pohybu. Čo sa týka e, loga alebo značky organického výrobku, to má dlhú históriu. Už sme to mali mať. Ale ešte to nemáme, e, pretože e, to logo, tá značka organického výrobku VU mešká a chcem povedať, čo som povedal pred chvíľou, že logo EU Bola som prekvapená, keď výbor pre rozpočet bol pripravený minúť viac peňazí pre potravinársky a veterinárny úrad, aby mohli vykonávať inšpekcie na mieste, aby zistili, či pri týchto kontrolách na mieste dovážané výrobky splňajú štandardy, ktoré tvrdia, že do, splňajú. No ukázalo sa, že e, toto boli e, len e, kontroly dokladov a papierov a že neboli vyčlenené peniaze na tieto kontroly. A čo sa týka emisí, ľudia hovoria o logu CO2 a možno to bude potrebovať jednotnú definíciu na úrovni EÚ, pretože v opačnom prípade každý supermarket, ako už je tomu, teraz Tesco v Spojenom kráľovstve už má svoje nálepky a značky nízke všetkých emisí CO2. Takže, takže keď každá značka, alebo každý obchod, alebo každý supermarket a podnik eh, prinesie vlastné logo CO2 na základe rôznych podmienok, ktoré sa udeluje, tak to bude eh, bezvýznamné, nezmyselné a mm, ono to stojí a padá na eh, spoločnej definícii. Takže ja ináč podporujem toto výborné stanovisko od pani Ajuso. Ah, il n'y a plus d'autres questions nie sú žiadne ďalšie otázky, tak by som dal slovo pani spravodajkyni. A prepačte, som si vás ešte nevšimla, nech sa páči, môžete položiť otázku. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, αυτό που... Ďakujem teda to, čo som chcel ja k tejto správe zaujímavej uviesť, sa týka toho, že my sme boli požiadaní, aby sme prijali politiku kvality pre hospodárske výrobky v rámci eh, kontextu hospodárskej súťaže a v prostredí, kde spoločná poľnohospodárska politika musí takisto do tohto rámca zapadnúť. Taktiež sa pokúšame znižovať poľnospodárske aktivity a takisto aj počet um, ľudí pracujúcich v poľnospodárstve. Ale zároveň oni žiadajú o politickú ochranu svojho príjmu. Takže jediné východisko z tohto medzinárodného kontextu, ktorý je taký záporný pre poľnohospodárov, osobitne v južnej časti Európy, čiže jediné východisko pre nich je produkovať produkty vyššej kvality. A samozrejme, že toto sú produkty, ktoré tým pádom musia mať označenie aj pôvodu, aj tu musia byť predovšetkým organické produkty, potrebujeme k tomu dosť príslušnú certifikáciu, príslušnú inšpekciu, kontrolu a tak ďalej. A o tom musí byť aj správne informovaný spotrebiteľ. Takže aby E, to boli e, záujmy, splnené záujmy tých spotrebiteľov, ktoré e, chcú byť chránení. Takže vlastne ide tu aj o ochranu životného prostredia zároveň, ochranu krajiny, ochranu zdravia spotrebiteľov, ale mali by sme takisto zdôrazniť aj kolektívnu formu produkcie, teda také družstva. Takisto potrebujeme prijať rozhodnú politiku proti GMO. Myslím si, že to je veľmi dôležitá poznámka, pretože pomôže nám to zabezpečiť e, kvalitnú produkciu, pretože keď budeme takisto chrániť e, miestnú produkciu, miestnú výrobu, tak e, budeme chrániť zároveň aj planétu a to všetko musí byť eh, skombinované spoločne s politikami, ktoré sú namerané na znižovanie eh, veľkosti vzdialenosti alebo na znižovanie vzdialenosti, dopravnej vzdialenosti pre prepravu plnosáských produktov a podobne. A toto všetko sú dôležité faktory aj v oblasti veku globálneho oteplovania alebo doby globálneho eh, oteplovania a takisto takisto aj je to pri preprave výrobkov e, sa takisto zvyšujú emisie, pre, zvyšujú emisie, čo je tiež e, kontraproduktívne. Takže súvisí s tým takisto teda politika životného prostredia, politika dopravy a podpora lokálnej výroby a podpora lokálnych družstiev a podpora organických ekologických eh, výrobkov. Toto všetko musí byť podporené práve takýmito správami, akú máme pred sebou hm, teda správa, ktorá sa snaží chrániť eh, výrobky práve spôsobom označovania v prospech eh, spotrebiteľa. Ďakujem pekne. Predsednička, eh, ako vidím, už eh, sa nikto nehlasí o slovo. Tak eh, prvnež vám dám ešte slovo. Na záver spravodajkyni mám ešte jednu poslednú otázku. V bode 12 navrhujete že je potrebné motivovať polnospodárov k integrovanému polnospodárstvu. Neobávate sa, že to bude ešte viac zavádzajúce v súvislosti s tým, čo všetko sme už tu povedali o biologickom označovaní alebo označovaní bio a podobne. Súhlasím s vami, že v tom, že od dva systémy, teda označenie geografické a označovanie pôvodu, je treba od seba nechať oddelenie. A že je treba e, vlastne rozvíjať alebo podporovať to ekologické polnospodárstvo, biologické polnospodárstvo či organické polnospodárstvo, ktoré je šetrené. Ale ja si kladiem tiež otázku e, z hľadiska noriem, pretože máme napríklad aj veľmi prísne normy voči napríklad pesticídom a podobne. Takže ďakujem vám pekne za kvalitnú správu a môžete reagovať na moju otázku a uzavrieť tému. Ďakujem pekne. Predovšetkom by som sa chcela poďakovať všetkým rečníkom za ich príspevky a začala by som teda od konca, čo sa týka teda tej poslednej otázky týkajúcej sa integrovaného poľnohospodárstva. V rámci spoločnej populárnej politiky existuje nariadenie, ktoré sa týka integrovaného poľnohospodárstva v súvislosti s výrobou poľnohospodárských výrobkov a potravín. Je ale pravda, že v tejto správe sa hovorí o dodatočných pravidlách pre kvalitu výrobkov, pretože všetky európske výrobky musia dodržovať určité kvalitatívne normy, ale Európska únia a to aj členské štáty Európskej únie boli prvými, ktoré prijali ešte ďalšie doplňujúce pravidlá, ktoré sa týkali kvality, ako napríklad e, geografické označovanie alebo označovanie pôvodov. A ja si myslím, že by sme tieto označenia a tieto doplňujúce známky kvality mali zachovať. A jediná vec, e, vec za ktorou ja stojím, e, je to, aby všetky tie organické alebo biologické značky by sa zjednotili v jednu komunitárnu značku alebo označenie tak, aby všetky výrobky ekologického polnospodárstva alebo bioorganického polnospodárstva mali v Európskej únii jedno označenie, jednu značku. Ďalej, čo sa týka tých zemepisných označení a označení pôvodu, to sú, to sú všetko samo, samostatné normy, ktoré sa nezamieňajú. Takže napríklad, ak sa pozrieme na víno alebo na syr, ak niektorý z týchto výrobkov má svoje označenie pôvodu, to znamená, že hrozno, aj jeho výroba hrozna, aj spracovanie tohto hrozna prebehlo v jednej lokalite v jednej oblasti. Pokiaľ má tento výrobok e, zemepisné označenie, znamená to, že potom už niečo iné. A európsky spotrebiteľ si už vlastne postupne zvykol na tieto spôsoby označovania, preto by sme to hneď nemali meniť a nemali by sme ho zbytočne um, miasť európskeho spotrebiteľa, pretože keď to začneme všetko celé prekopávať, tak vlastne spôsobíme len zmetok e, u spotrebiteľov. Predsednička, ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, za vašu vynikajúcu správu. Lehota na prekladanie poznamujúcich návrhov je 8. decembra a hlasovať vo výbore budeme potom 20 27. januára 2010. Vo výbore pre polnospodárstvo budú hlasovať e, o tom vo februári a dostane sa to asi na plenárku v marci 2010. Takže vidíte, že náš program bol dnes trošku taký odľahčený a môžeme tým pádom dnešnú schôdzu skončiť skôr a uvidíme sa zajtra ráno. Do, dovidenia. Pekný večer. Hmm?